budú tieto nominácie považované za schválené. Ďalej vám oznamujem, že som v stredu podľa článku 74 rokovacieho poriadku podpísal e, spolu s predsedom rady 6 e, e, dokumentov, ktorí boli prijaté v riadnom legislatívnom konaní Európskeho parlamentu. Názvy týchto právnych aktov budú uvedené v zápisnici z toho zasadnutia s tým, že Con Bendit, eh, že tento kolega sa veľmi potešil z tejto informácie, to tam bude teda tiež uvedené. Toto sa zaznamená v zápisnici, že pán Konbendit eh, veľmi nadšene zatlieskal. Takže kolegyne, kolegovia, Rada ministrov vnútra a spravodlivosti minulý štvrtok